výboru Envy a Agri. Som takmer hosťom, pretože sme museli ukončiť našu schôdzu. Máme tu veľmi dôležité témy ekologické poľnohospodárstvo a potom sme tu mali ešte aj ministerku e, ministerstva poľnohospodárstva z Brazílie. Samotná ministerka, senátorka prišla a preberali sme naozaj veľmi zaujímavé e, témy a preto sa ospravedlňujeme, že sme prišli trošku neskôr na tejto schôdzi. E, z formálneho hľadiska máme 21 jazykov, do ktorých tlmočíme. Dokumentácia je k dispozícii v elektronickej forme, v aplikácii e-meeting a Rovnako zasadnutie e, sa vysiela cez i e, web streaming. Ak nebudú pripomienky k predchádzajúcej schôdzi z 23. februára, tak budeme mať dnešnú schôdzu považovať, budeme zápisnicu považovať za schválenú. No a teraz chcem povedať, že nebudem E, predstavovať jednotlivé témy do hĺbky. To nie je moja úloha, sú tu na to spravodajcovia. Pani môj má problémy s lietadlom, teda nemohla prísť na čas. A preto pani môj tu nebude prítomná a v jej mene nás s jej správou oboznámi iná kolegyňa. A ak nie sú ďalšie pripomienky, pán predseda, odovzda, odovzdávam slovo e, spravodajkyni a chcem ju poprosiť, aby, e, aby rešpektovala rečnícky čas, pretože máme málo času. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Áno, ctení kolegovia a kolegyne. Dnes budeme hovoriť o predložených pozmeňujúcich návrhoch týkajúcich sa klonovania. Už ma trochu teda prekvapilo, to musím povedať, že hoci sme tu vlastne mali takú jednotnosť medzi politickými skupinami, predsa len, myslím to samozrejme pozitívne, že tu bola veľká kreativita, že sme mali 136 pozmeňujúcich návrhov, to sa môže zdať, že ich je veľa, ale keď si to prešujeme, tak zistíme, že aj pri tých pozmeňujúcich návrhoch sa jednoducho tá jednota znovu preukázala, pretože viaceré pozmeňujúce návrhy vlastne hovoria to isté, čo už v návrhu zo strany kolegyne Julie môj a ja som na tom takisto participovala, sa predložil, Takže viaceré pozmeňujúce návrhy sú takmer identické, respektíve podobné s tým, čo sme my predložili. Napríklad pokiaľ ide o požiadavku, že by bol zákaz importu, respektíve odbytu klonovaných, klonovania a klonovaných e, a výrobkov z klonovaných zvierat, že by sa to takto rozšírilo a takisto požiadavka, že by sa zaviedli importné certifikáty, pokiaľ ide o vysledovateľnosť. A takisto veľmi dôležité je to obsiahnuté v našom návrhu že by šport, to športové a kultúrne podujatia spadali pod výnimku, ale to nie je v súlade s našimi predstavami a chceme tu mať výnimky iba pre výskumné aktivity, čo napríklad aj zelení po zmiňujúcom návrhu navrhli. Ja napríklad som spolu s kolegami pánom Desom a Köstingerom predložila nový posmiujúci návrh, pokiaľ ide o tému šport, pretože zastávam názor, že možno to nebolo dostatočne pokryté, pretože ten názov hovorí o klonovaní zvierat, ktoré sa využívajú na hospodárske účely, aj čo do reprodukcie a chcela by som povedať, že zvieratá, ktoré sa používajú na šport a kultúrne podujatia, tak tieto nie sú výnimkou zo všeobecného zákazu, ktorý tu máme voči sklonovaniu. Takže potom sú tu aj zaujímavé návrhy zo strany zelených tu v parlamente, napríklad nové definície ohľadne klonovania, ako aj embryoklonovania, klonovania, Máme pozmeňujúce návrhy, ktoré napríklad zastávajú iný názor ako návrh správy, ktoré vlastne chcú obmedziť ten všeobecný zákaz klonovania, ktoré sa chcú obmedziť iba na zvieracie klonovanie a embryové klonovanie, ale potom sú to takisto pozmeňujúce návrhy, ktoré podľa mňa zachádzajú až príliš ďaleko, pretože to je nerealizovateľné, napríklad zákaz dovozu zo všetkých krajinách, kde sa klonuje. To sa jednoducho nedá urobiť. to nie je ani úmyslom nášho návrhu tejto správy. Takže pozmeňujúce návrhy som preštudovala s kolegyňou Žuliou Moje to ešte prejdeme, spolupracujeme úzko a myslím, že sa dohodneme aj pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, že ktoré vlastne, ako budeme postupovať, a ja by som bola vám, kolegovia a kolegyne, vďačná, ak by ste mi možno vaše pozmeňujúce návrhy v stručnosti trochu objasnili. Je to vlastne aj vo vašom záujme, ak chcete sa pokúsiť. Ak nás chcete presvedčiť o tom, že by teda bolo zmysluplné vaše pozmeňujúce návrhy pozitívne vyhodnotiť a zapracovať. Takže ďakujem za to, že ste si ma vypočuli a teším sa na to, čo poviete. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa. A teraz urobíme to, čo robíme zvyčajne. Prvý dostanú slovo tieňoví spravodajcovia a ak si niektorý neželá vystúpiť, nebudeme ho k tomu nútiť. Máme tu zoznam mm, prvej časti vystupujúcich a potom bude predsedať pán e, Delavia pani Ajuso najskôr. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Nechcem e, využiť celé dve minúty. Chcem sa poďakovať spravodajkyniam pani moja, pani Somers za správu, pretože toto je naozaj veľmi komplikovaný problém. Pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, tak ja si myslím, že nemôžeme povedať, že správy z ESA nie sú vedecké. Sú vedecké, pretože ich e, vypracúvajú vedci, ktorí vychádzajú z vedeckých e, prác, publikovaných vo vedeckých časopisoch, takže o tomto by sme vôbec nemali e, pochybovať. Nerobia to obyčajne zamestnanci, ale robia to vedeckí pracovníci. Potom tu máme druhú tému a síce týka sa to tiež e, pozmenujúcich návrhov v tom zmysle, že je to proti biologickej rôznorodosti. Je to tak proti biologickej rôznorodosti ako E, umelé oplodňovanie, umelá inseminácia. To je jednoducho e, technika vylepšenia a nejde proti biologickej rôznorodosti a nie je to ani, ani nejaký geneticky modifikovaný produkt, e, ktorý sa môže peľom náhodne rozšíriť, ale v tomto prípade ide o zviera. Mm, takže toto neobstojí. Môžeme povedať, že to je e, nejaké e, poškodzovanie zvierat, ale nemôžeme jednoducho hovoriť niektoré veci. Musíme zachovať náš e, prístup a koherentnosť. Okrem toho, my môžeme byť proti, môžeme povedať, že to je proti niečomu a môžeme sa rozhodnúť, že nechceme klonované zvieratá v EÚ, ale nemôžeme používať tie argumenty, ktoré nie sú isté a nie sú vedecky podložené. Takže to je to, čo som ja chcela e, povedať e, k tejto veci. Ďakujem. Bardzo dziękujemy. E, Veľmi pekne ďakujeme za to, že ste rešpektovali rečnícky čas. Mulțumesc, domnule președinte. Însă mă refer mai întâi la domeniul de aplicare al legislației. Multe amendamente, inclusiv... Ďakujem. E, pokiaľ ide o túto legislatívu, tak máme veľa pozmenujúcich návrhov, ktoré boli prevzaté spolu s pravodajcami a tam sa hovorí o potomkoch klonovaných zvierat a o, potrava, o potrave, ktorá sa z nich vyrába. Potomstvo klonovaných zvierat je súčasťou procesu, transportujú tie gény, ktoré boli izolované a odkopírované. A keď sa postavíme proti princípu klonovania, tak sa musíme e, postaviť proti aj princípu kúpovania produktov sklonovaných zvierat. Prečo? Ale tu máme dopyt po týchto výrobkoch. Ale treba vyjasniť veci. E, certifikáty o dovoze musia dokazovať, že výrobky a zvieratá nepochádzajú z klonovaných zvierat ani z ich potomstva. Iba takto európsky výrobcovia a e, výrobcovia nebudú musieť aplikovať systém vystopovateľnosti, aby e, nemali e, príliš veľké administratívne náklady, pokiaľ ide o dočasné alebo permanentné zákazy. Mnohí, mnohé pozmenujúce návrhy navrhujú permanentný zákaz ja s tým súhlasím, pretože dočasný zákaz by mohol vyslať e, nedostatočne silný signál. Modifikácia legislatívy e, takisto obsahuje také zmeny, ktoré si vyžadujú aj názor verejnosti, ale komisia by mala prehlbiť e, e témy, ktoré sa týkajú práve tohto e, zákazu a témy, ktoré sa týkajú klonovania a výrobkov sklonovaných zvierat. E, prieskumy ukazujú, že verejnosť si tieto výrobky neželá. Ja s tým súhlasím a my, ako zástupcovia občanov, musíme tieto postoje prevziať a odraziť ich v našich správach, ale aj v rokovaniach s radou. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Aguilera, nech sa páči. Gracias, presidente. Ďakujem, vážený pán predseda. Samozrejme, že ja sa chcem pridať k, a poblahoželať správodajkyňam, v tomto prípade pani Somer, ktorá tu je prítomná. A chcela by som povedať, že pozmenujúci návrh, ktorý som predložila, ide v tej základnej línii pozície, ktorá je možno taká medzi návrhom komisie a návrhom spravodajkyne v niektorých aspektoch, a ja ich tu chcem zdôrazniť. Zdá sa mi, že po, ja nesúhlasím s tým dočasným zákazom, ale nezdá sa mi zle, že by sme napríklad e, sa rozhodli aj pre definitívny zákaz, lebo ak sa po niekoľkých rokoch skonštatuje, že neexistuje žiadne riziko, tak je možné zmeniť legislatívu Takže moja pozícia je taká skôr stredná. A myslím si, že je tu jedna veľmi dôležitá otázka, ktorú by som tu chcela spomenúť. Vedecké správy, a tam sa pripájam k tomu, čo povedala pani Ajuso, tak tie sú naozaj veľmi relevantné. Pre mňa sú mimoriadne relevantné. A keď hovoríme o etike, tak e, ma to veľmi znepokoje. Ja viem, že sú tu etické aspekty, ale každý má svoju etiku a drží sa tej svojej etiky. Takže e, v správach e, presadzovať etiku ma trošku znepokojuje a súhlasím s tým a v mojich pozmeňujúcich návrhoch sa odráža pochopenie ťažkosti vystopovať e, e klonovanie v potomkoch klonovaných zvierat. To bude norma, ktorú bude vlastne nemožné splniť. Ďakujem. Pán poseł Nicholson. Poslanec Nikos, Nicholson. No, OK. Pán poseł Janusz Wojciechowski. Janusz Wojciechowski, ani nie. Pani Poseł Miller. Pani Miller. Pani poseł Miller. Pani Poslankyňa Miller. Yes. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Vážený pán predseda, ďakujem pekne klonovanie je neakceptovateľné poškodenie zdravia zvierat a v súčasnosti vlastne zamietame klonovanie zvierat. Na tom sme si na tom sme sa zhodli a takisto sme sa zhodli na tom, že na miesto smernice bude mať nariadenie a toto nariadenie mm, zabezpečí lepší právny remed v rámci jednotlivých členských štátoch a to sme vlastne takýmto spôsobom do toho zapracovali. A čo je z našho pohľadu zaujímavé je aj to, že tam treba zapracovať to, aby sme sa zamysleli skutočne detálne nad tým, že čo, aké tu máme nadregulácie v kontexte s touto, týmto nariadením o klonovaní. A komisia by mala preskúmať a e, preskúmať aj systém označovania že či to je realizovateľné aj vo vzťahu k nákladom a zastávame teda ten názor, že hoci teda, ak je to technicky realizovateľné, tak by sme to nemali mať takéto mm, zbytočné predraženie e, celého systému a a pre všetkým pokiaľ ide napríklad o dovozy a preto je veľmi dôležité, aby naše pozmeňujúce návrhy boli zapracované. Ďakujem. Ďakujem. A teraz budeme pokračovať e, s vystúpeniami tieňových spravodajcov, dve minúty a potom jednotliví poslanci budú mať minútu. Pán Lavia, dávam vám slovo. Thank you very much. Uh, and now... Ďakujem pekne a budeme pokračovať s pánom Federlem. Ďakujem pekne. Myslím, že je to dôležité, pretože tu hovoríme aj o tom, ako vnímame inovácie a technológie, pokiaľ ide o polnospodárskú výrobu. Myslím, že mm, sa tu dosť fantazíruje, ale využívanie klonovania v súčasnosti jednoducho mm, nie je prospešné pre zvieratá. Návrh komisie je dobrý, keď sa uvádza, že tu potrebujeme zákaz, a potrebujeme tú revíziu, pretože techniky sa možno budú meniť, možno, že to nakoniec bude dobré, ale myslím, že tá myšlienka, že by sme tu mali takýto stály zákaz, čo je stály zákaz? Súhlasím so sociálnym kole- socialistom e, v tejto diskusii, že môžeme pozmeniť legislatívu, takže čo zostáva to, že či máme zákaz alebo nemáme zákaz, takže my chceme, aby tu bol zákaz, ale ja čo chcem za našu politickú skupinu, aby sme tu mali revíziu, aby sme sa ubezpečili, aby teda jednoducho technológia nebola hatená, aby sme tu nemali situáciu, že tu niečo môže fungovať a my to zastavíme. Takisto je dôležité, aby chovateľia mali prístup k genetickému materiálu vysokej kvality, aby boli konkurencieschopní. Nemôžeme vytvoriť múzeum z európskeho sektora poľnohospodárstva. Musíme byť konkurencieschopní a musíme si uvedomiť, že Ostatné kontinenty sú inovatívne v tejto oblasti v súčasnosti, takže klonovanie by malo byť určitou možnosťou, alternatívou. Vedecké informácie hovoria, že pokiaľ ide o potraviny z klonovaných zvierat, tu nemá nejaké škodlivosť pre ľudí, ale takisto je tu otázka, či by sme mali jednoducho označiť e, potraviny z potomstva takýchto klonovaných zvierat. Mali by sme to robiť presne, pretože je tu problém, ak sa tu povie, že by to mohlo byť geneticky nebezpečné, a ja si nemyslím, že by sme túto technológiu mali používať, ale mali by sme jednoducho vychádzať z toho, čo je skutočnosť a čo nie je skutočnosť. A pokiaľ ide o vystopovateľnosť, to môže byť dobre, ale musí to byť realizovateľné, možné a to sa týka aj stvar klonovaných zvierat. My sa k tomu ešte vrátime a istotne to budú nejaké rozdiely naprieč e, výborom. Ďakujem. Pani Adzekam. Dank u wel, eh, voorzitter. Uh, eh, allereerst wil ik uh, eh, de rapporteurs bedanken voor hun... Dank Uh... Ďakujem. Najskôr by som sa chcela poďakovať spravodajcom za túto veľmi zaujímavú správu, pretože predstavuje naozaj e, veľkú prácu a uspokojujúce výsledky. Myslím si, že všetkých nás táto téma znepokojí. My všetci vieme, že klonovanie nie je v záujme E, nás, e, spotrebiteľov a spotrebitelia sa masívne stávajú proti e, takýmto technikám a klonovania nie je ani v záujme zvierat. Je to technika, ktorá vytvára veľké problémy v oblasti kvality života zvierat, klonovaných zvierat a postihuje navyše celé potomstvo týchto zvierat. V posledných desaťročiach bolo povedané, že Technika sa možno zlepšila, ale napriek tomu e, tu bol zaregistrovaný istý pokrok a klonovanie môže mať aj isté pozitívne vplyvy na zvieratá, takže môžeme sa pozrieť, či v budúcnosti je takéto procedúry vylepšiť. Ale ja by som si želala totálny zákaz klonovania, nielen e, pre zvieratá, ktoré sú klonované v záujme potravín, ale aj pre iné sektory. My sme hovorili o kultúrnych oblastiach, o športoch a za, zajtra vrátaň, treba vlastne sa zaoberať aj klonovaním domácich zvierat a aj inými možnosťami, ktoré sa tam vyskytujú. Teraz vystopovateľnosť, tá by nemala predstavovať problémy. Ja si myslím, že spotrebitelia sa stávajú proti klonovaniu a treba eh, dbať o to, aby potomstvo klonovaných zvierat bolo vystopovateľné, veď tu máme komerčné obchodné dohody a myslím si, že istý počet, isté prvky už súvisia s týmito obchodnými praktikami a myslím si, že je potrebné, aby sa čo najjasnejšie etiketovali všetky výrobky pochádzajúce z klonovaných zvierat. Ďakujem. Pani Uzlin. Ja, vielen Dank. Äh, ich glaube, wir sind ja... Ďakujem pekne. My vieme, äh, že sme jednotní k tejto téme, ale rozdiely sú tu v úplných detailoch a liberálom chcem odporovať, pretože si myslím, že nemôžeme si nechať otvorené zadné dvierka podľa mota že ak by to predsa len bolo možné a realizovateľné, že to budeme robiť, ide tu skutočne o to, aby sme mali všeobecný zákaz a nie niečo, že by sa tu dalo. A ako európsky polnospodár e, si uvedomujem, že nechceme týmto jednoducho vytvoriť nejaké múzeum z Európy, z európskeho polnospodárstva, pretože to chceme zakázať. Musíme podporovať inovatívne iné technológie, ja v tých diskusiách som vždy jasne povedal, vlastne kloning by jednoducho už sa nemalo, klonovanie by sa nemalo spomínať, pretože mm, je s tým spojených toľko problémov, takže aj v ostatných rokoch sa nezaznamenal nejaký pokrok v tejto téme, takže tá technológia sa nevyvinula v prospech zvierat, tak ako aj predtým, že je tu skutočne utrpenie pre tie zvieratá, ktoré ide ruka v ruke s klonovaním. A treba si povedať, že musíme sa venovať aj otázke potomstva zvierat. Pokiaľ ide o import, tak musíme povedať, že to, čo sa dostáva na trh v Európe, môže, musí teda, alebo by malo byť z potomstva neklonovaných zvierat. Takže v podstate my sme si v Európe vytvorili taký systém, kde takmer jednotne môžeme povedať, že odkiaľ také zvieratá pochádzajú a pokiaľ ide o import, tak to by sme mali očakávať aj tam, takže nevidím tu žiadny dôvod, prečo by sme vlastne mali byť pri potomstve klonovaných zvierat taký veľkorysie. Myslím, že pri medzinárodných rozhovoroch to musíme takto presadzovať, takže toto chcem povedať celkom jasne a, a, a takisto sme poukázali na to, že tie definície klonovania, tak ako to navrhuje komisia, tá definícia nie je dostatočná, pokiaľ ide o popis tej techniky. Tento terminus musíme rozšíriť a preto som predložil pozmeňujúci návrh a žiadam, aby to bolo aj zohľadnené. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Lafronte. Ďakujem, ja som nepredkladal pozmeňujúce návrhy a preto budem veľmi stručný návrh Európskej komisie nám e, považujeme toho za dobrý, ale sú tam niektoré nedostatky, ktoré doplnila práca našich dvoch spravodajkyň. Pokiaľ ide o detaily, tak e, už sa to hovorilo e, pri viacerých príležitostiach. Produkty, ktoré pochádzajú z klonovaných zvierat, zmeniť, sa na, zmeniť návrh a rozšíriť ho na všetky zvieratá, nie len na tie, na ktoré sa vzťahoval prvý návrh. Takisto je potrebné zmeniť to zo smernice na nariadenie, aby to bolo záväznejšie a takisto súhlasím s tým, aby sa e, zrušil ten e, dočasný charakter návrhu, musí byť definitívny. Ak nám časom veda niečo iné povie o klonovaní, uvidíme, ale v súčasnosti mi prípada dôležité, aby sme obmedzili tento návrh. A predovšetkým E, my musíme preukázať e, našu bolu občanom, ktorí o túto tému preukazujú veľký záujem. Ďakujem. Ďakujem. A teraz môžeme začať druhé kolo a minútu a pol dostane každý rečník a ako prvý dostane slovo pán Dorfman. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, sme vlastne tam, kde sme už boli pred pár rokmi. Ja som bol členom toho týmu, ktorý viedol ten krachovaný trialog a je celkom jasné, musíme povedať, že my vlastne nechceme mlieko sklonovaných zvierat, ani meso. Nikto neklonuje zvieratá na svete, aby sa to potom zviera porazilo a by sa to meso zjedlo. To nie je meritom veci, ale otázka je, že čo sa stane s tými potomkami týchto zvierat. A myslím, že tu musíme si zamyslieť nad tým, že ako budeme postavať, pretože to, čo pani spravodajkynia pani Zomer povedala, že nechceme dovoz zo všetkých krajín blokovať, ktorých vlastne z takých krajín, kde sa klonuje, tak ja sa pýtam, ak napríklad máme dodávku mesa z nejakého štátu v Amerike, ako chceme vedieť, že či napríklad pra detko takého zvierata bol klonovaný <laughs> alebo nie. Takže musíme sa pozrieť na to, že čo je možné a čo nie. Takže buď budeme izolovať vlastne uh, ten náš chov od zvyšku sveta, čo podľa môjho názoru nie je rozumné, alebo presvedčíme celý svet, aby prijal naše pravidla, o to sa môžeme pokúsiť, či sa nám to podarí, to neviem, alebo po tretie, vo vzťahu k tým potomstvom, vzdialeným potomstvom nájdeme takú úpravu, ktorá bude realizovateľná a ktorá bude nájde podporu, pretože inak tu budeme hovoriť o záležitostiach, ktoré vlastne v realite nie sú aplikovateľné a kde vlastne sa dostaneme do situácie, kde sme boli pred 3-4 rokmi a nič sme nedosiahli. Ďakujem pekne. Pán Aňo? Mám pocit, že e, v budúcnosti možno že tu očakávame, že by tu bol nejaký veľká vlna takýchto klonovaných produktov, ale to sa nemusíme bať. Prečo chce napríklad farmár klonovať zvieratá? Pretože napríklad si farmár myslí, polnospodár, že takéto zviera je vysoko kvalitné a chce, aby aj ostatné zvieratá boli také kvalitné, ale takto to nefunguje, pretože niekde na svete niekto vyklonuje niečo lepšie a ten klon, ktorý on si vytvorí, nebude taký dobrý ako to, čo sa krížením dosiahne. A tie náklady, ktoré sú s tým spojené, ako aj problémy, ktoré s tým súvisia, je tam veľká úmrtnosť týchto zvierat priklonovanie, tak to všetko jednoducho zneguje tie hospodárske výhody klonovania, ale keď hovoríme o potomkoch zviera, tak sa musíme spýtať otázku, že prečo takýto potomok je klonom. Ak to malo byť niečo najlepšie, prečo by sme to mali krížiť nejakými inými génmi? Na čo by to bolo dobré? Ja nevidím, prečo by napríklad farmár chcel niečo takéto dosiahnuť. A že my sa obávame niečoho, čo vlastne sa neudeje. Ale chcel by som aby ste sa nad tým zamysleli. My vieme, že ľudia na svete sa teraz dokážu rýchlo pohybovať a mm, šíria sa takto aj choroby zvierat. To znamená, môže sa dostať choroba z jedného konca sveta na druhý koniec sveta. A takto sa šíria choroby. Pozrite sa napríklad na víry včiel, ochorenia včiel ale môže napríklad nastať situácia, že problém bude v Ázii, rozšíri sa to do Európy, ale napríklad klonovanie by mohlo takýto problém zastaviť. Takže musíme si uvedomiť, že to môže mať aj určité prínosy. Ďakujem. Ďakujem, pán Ferran. Merci, cher collègue. Ďakujem, drahí kolegovia. Najskôr by som sa chcel vyjadriť v podstate eh, takým spôsobom, že sa na nás obrátili veľmi prekvapujúco v krátkej lehote v otázke témy klonovania, kedy sme mm, e, mali takúto lehotu pre výrobcov mliekov, ovocia a zeleniny, tak by sme boli ešte aktivnejší. Dnes obrovská väčšina Európanov, dokonca by som povedal, že všetci Európania sú proti klonovaniu, a proti výrobkom, ktoré majú pôvod v klanovaní. V USA je to naopak. Moja otázka teda znie. Skutočnosť, že rokovania TTIP si vyžadujú e, zánik istých norie. Máme tu teraz túto rozpravu. Pokiaľ ide o komisiu, tak ja by som povedal, že jej postoj je veľmi pokritecký. Komisia chce na jednej strane zachovať zákaz klonovaných zvierat na území EÚ, ale nie je proti komercializácii potomstva klonovaných zvierat alebo zvierat, ktoré prichádzajú z tretich krajín, pretože táto prax je v EU zakázaná. Drahí kolegovia, sme unavení, sme veľmi unavení touto Európskou komisiou, ktorá nebráni záujmy Európanov a práve naopak otvára dvere USA. Sme unavení z toho, že nás berú za imbecilov a e, konštatujeme, že napriek na, to, na tomu, čo my hovoríme a napriek tomu, že Európania dnes odmietajú klonované zvieratá, nereagujeme tak, ako by sme mali reagovať, ako, ako volení e, poslanci za budúcnosť nášho kontinentu. Euh, Pani Grosted, ako kolega Dostman a ja som prekvapená touto debatou, pretože už pred niekoľkými rokmi sme tú, túto tému dostatočne rozdebatovali, mali sme tam aj lehoty, e, zaujali sme stanovisko v tom zmysle, že nechceme klonáš, klonovanie a dnes naozaj máme tu opäť túto debatu, do ktorej sme boli vrhnutí a ja mám z toho veľmi zlý pocit, pretože najskôr, aký je ekonomický záujem? Ak sa spýtame našich poľnohospodárov, nie, nepotrebujú to. Naše európske poľnohospodárstvo nepotrebuje klonovanie. Takže my vieme veľmi dobre, že ani občania to nechcú. Keď hovoríme o klonovaní zviera, tak to je ako mávať červeným plátnom pred To je ešte horšie ako E, geneticky modifikované organizmy. Takže si môžeme e, položiť otázku, prečo sa máme o tom baviť, len preto, že tu máme e, obchodné otázky, že tu máme problém dovozu. Ja si neviem dosť dobre predstaviť, ako chceme vysvetľovať európskym občanom, že preto, aby sme zachovali rovnováhu obchodnej výmeny, budeme nútení akceptovať niečo, čo si neželáme na európskom teritóriu tam naozaj ja sa veľmi zle cítim, nepáči sa mi to a podporujem pani e, spravodajkyňu a musíme byť veľmi sprísni, musíme trvať na tom, čo sme rozhodli, musíme byť veľmi komplexní, keď hovoríme o druhej generácii a o e, potomstve klonovaných zvierat bez e, vystopovateľnosti, ako dokážeme, ako to my budeme vedieť dokázať, a tu skončím všetky tieto otázky, to sú otázky, ktoré kladú naši spoluobčania, treba ich počúvať a zobrať do úvahy a nechvalovať hocičo. Ďakujem pekne, teraz pán Jar. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám dva komentáre. Jeden sa týka toho, že Zatiaľ neexistuje žiaden trh, keď sa spýtate polnospodárov. Samozrejme je dôležité vykonať všetko preto, aby to bolo regulované, lebo už to vlastne vzniká. Mm, ide o to, aby sa týkalo všetkých zvierat. Vychádzame sa blaha zvierat. Ide nielen o polnospodársky využiteľné zvieratá, ale pre športové zvieratá. No a potom otázka vystopovateľnosti pri potomkoch sa pripojím k Valovi Dorfmanovi, tá úprimná odpoveď, s ktorou nebudú všetci spokojní, je možno tá lepšia. Jednoducho niektoré veci je možné iba ťažko zabezpečiť. Mám veľké pochybnosti, ale keby sme povedali, že nechceme ani klonované zvieratá, ani ich potomky, potomkov až do koľkej generácie by sme to museli zakázať. Takže to je podľa mňa bolo neúprimné, s tým mám problém. Takže pokiaľ ide o tú úprimnú odpoveď, aj keď nie je najlepšia, bude asi tá najvhodnejšia. Ďakujem. Uh, Loizo. Ďakujem pekne teraz pán Loizo. Oui, merci beaucoup. <coughs> Veľmi pekne ďakujem. My sa musíme postaviť proti eh, klonovaniu zvierat, lebo na jednej strane nevieme zabezpečiť vystopovateľnosť mesa a rešpekt spotrebiteľov a nemôžeme akceptovať predaj eh, takéhoto mesa, pretože žiadne vystopovanie a posteriori nie je možné. Takže my nemôžeme vystopovať e, klonovanie a nepredstavuje to žiadnu výhodu pre nás. Je to skôr spôsob prípravy európskeho trhu na import mesa z USA e, z krajín TTT v, v rámci dohody TTIP a v, z krajín, ktoré klonáž povolujú. Prináša to celú sériu rizík a to znamená, že to by znamenalo vlastne koniec tradičného chovu dobytka e, v Európe. Dnes nikto nemôže povedať, že e, naše zvieratá e, sú klonovaného pôvodu a preto takáto legislatíva je úplne zbytočná. Ďakujem. Pani Lahaj. Merci, prezident. Euh, <clears throat> ja by som chcela len doložiť, že ja ako nová europoslankyňa E, túto debatu považujem za podobnú ako e, o geneticky modifikovaných organizmoch. Ja si myslím, že my musíme byť veľmi e, opatrní, musíme mať zdravý rozum a pragmatizmus a musíme nájsť také riešenie, ktoré bude rozumnejšie ako to, ktoré sme našli pre geneticky modifikované organizmy, ktoré prispievajú k dekonštrukcii Európy a nie k jej konštrukcii. Ďakujem. Mm, áno. Ďakujem, pán predseda. Považujem poľutovania hodné, že takáto veľká debata sa stala e, presadzovaním e, globalizácie pod zámienkou ťažkosti e, zvládnuť e, klonovanie zvierat. My chceme prijať svetové pravidla nie. Ja to považujem za vážne priznanie slabosti a neschopnosti udržať svoje limity nech sa členské štáty dohodnú na spoločných princípoch v Európe a nech ich bránia, ale považujem za nevhodné, aby sme e, zastávali e, globálne aspekty. Hm, no, a ak, ak nie, tak nechajme členským štátom, a, aby rozhodli v súlade s túžbami svojich občanov o tejto otázke. A rada by som chcela vedieť, že či komisia chce zabezpečiť e, lepšiu ochranu hraníc únie a otvoriť diskusiu. A naša debata prebieha súčasne s TIP a moja otázka je veľmi jednoduchá. Chce komisia nastoliť pevné požiadavky, o ktorých sa nedá rokovať v oblasti klonovania zvierat? Moja otázka sa netýka len etiky alebo výberu spoločnosti, ale takisto žiadame, aby sa komisia vyjadrila k otázkam patentov výskumu, pretože určite klonovanie povedie k jednému alebo viacerým genetickým modelom a e, potom k reglementácii, kde bude nemožné príjmať výnimky. Ja si myslím, že to je základná otázka a my by sme nemali otvárať novú pandorinú skrinku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pokračujeme v diskusii. Eh, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Toto je otázka, ktorá sa týka ďalšieho smerovania. Ide o to, čo je povolné, čo nie tu nie je len na otázku klonovania zvierat, ale je to niečo, čo má priamy vplyv na ľudí. Takže táto otázka je preto zásadná, ako chceme ďalej postupovať. No a keď sa pozrieme, ako vyzerá realita, keď si pozrieme, ako to celé prebieha, máte tu potomkov 3-4 generácie späť, vlastne už aj teraz je e, tu mlieko na území EÚ, jeme toto meso a jednoducho boli tu hlasy, že to vlastne nechceme a musíme si položiť otázku, či vôbec vieme, koľko je tu klonovaných výrobkov, či vieme, koľko toho sa tu dá už momentálne kúpiť. Musíme byť, musím byť realistický, ja som osobne proti klonovaniu, musíme vedieť, čo je pravdivé, čo nie, ako chceme postupovať ďalej. No a ja som predložila pozmeňujúci návrh v zmysle týchto línií a týka sa systému spätného vystupovania a zároveň sa týka aj toho, ako získať podporu expertov. Môžeme o tom diskutovať e, hodinu, ale to nestačí, vyžaduje to dlhšiu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz bude dôležité si vypočuť samozrejme aj komisiu, nielen preto, že niektorí z kolegyň kolegov položili otázku komisii, ale aj preto, lebo chceme vedieť, aké je stanovisko komisie, pokiaľ ide o to, čo predložili naši kolegovia, o čom hovorili, takže slovo pani Šantal Bresky za komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne pani Zomer za predstavenie správy. Ďakujem pekne aj pani Moj. Najprv som chcela pripomenúť, že návrhy boli predložené parlamentu a rade už pred istým časom, bolo to konkrétne v decembri 2013. A pokiaľ ide o tie poznajúce návrhy, môžeme z nich vyvediť záver, že klonovanie malo byť zakázané na území EÚ. Totižto všetci sme súhlasili s tým, že spôsobuje to problémy, ťažkosti, škodí to zvieratám, potvrdila to aj ehm, EFSA a pokiaľ ide o tie návrhy, ktoré sú predložené, znamenajú skutočnú pridanú hodnotu v porovnaní s aktuálnou situáciou. Ide o to, že tu vzniká právna istota, klonovanie bude jasne zakázané a to bude jasné všetkým hospodárskym subjektom v Európe. Pokiaľ ide o potraviny s klonou, to bude zakázané a tento zákaz v návrhu nie je časovo limitovaný, bude predmetom revízie, ktorú vypracuje komisia a bude sa to opierať o všetky disponibilné vedecké informácie a údaje, ktoré získa komisia. To znamená, že nie je to zákaz, ktorý bol nejakým spôsobom časovo obmedzený, ale bude predmetom revízie, lebo jednoducho všetci musíme uznať, že môže nastať určitý pokrok vo vede, ale aj nemusí. To znamená, že musíme posúdiť, aká je situácia. Sú tu viaceré prvky, kde by sme mali uznať, že je dôležité to vyjasniť. Pokiaľ ide o blaho zvierat, nie je to žiadnym spôsobom prepojené s produkciou potomkov klonov. Tieto zvieratá sú produkované jednoducho tradičnými technikami. Musíme uznať túto skutočnosť, podľa môjho názoru. Pokiaľ ide o tie zvieratá, ktoré sú predmetom návrhu komisie, to sú tie zvieratá, kde je vysoká pravdepodobnosť, že budú klonované. A pokiaľ ide o otázky blaha zvierat, musíme mať potrebné poznatky. Zatiaľ sme tu nevideli žiadne problémy, ktoré sa týkajú eh, blaho zvierat, pokiaľ ide o ryby alebo hydinu. Takže opätovne tu sa zaberáme legislatívu, ktorá je prepojená a musí sa maximálnej možnej miere opierať o skutočnú, skutočnosť, o vedecké poznatky a aspekty týkajúce sa blaha zvierat. Musíme si uvedomiť zároveň následovné. Ak chceme ísť ďalej, nazeráme z toho, čo nabrala komisia, je dôležité, aby sme si boli vedomí princípu primeranosti. Iste viete, že komisia napríklad sa zapodilo otázka označovania. Boli kolegovia na DG polnospodárstve, ktorí pracujú na štúdii, ktorá bude v dispozícii ku koncu roka. Tu ide o náklady, ktoré mali vzniknúť, opierajúca o posunie vplyvov, ktoré sme im vykonali. A budú to značné náklady, ako aj záťaž pre našich polnospodárov, naše priemyselné odvetvie, ak by sme mali zaviesť e, povinné označovanie ak by sme zaviedli zákaz, pokiaľ ide o potomkov a pokiaľ ide o potraviny z týchto potomkov, tak neexistuje žiadne odvodnie to vykonať, že by to bolo nejako prepojené s smluvou. Nie je tu žiadne prepojenie s otázkami blaha zvierat. A na záver by som chcela skonštatovať, že pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, pojmu klonovanie, ak tu ide otázku toho, ako to upraviť, to by sa malo týkať eh, nepohlavného rozmnožovania, o tom tu hovoríme, lebo tu ide o rozdiel v porovnaní s bežným rozmnožovaním. EFSA sa zapodievala otázkami blaha a pokiaľ ide o otázky klonovania, je dôležité to presne navrhnúť a uplatňovať v každom prípade, že ide o nepohlavné rozmnožovanie. Zároveň by som chcela ubezpečiť všetkých všetky poslanky, všetkých poslancov, že tie návrhy, ktoré sme predložili, samozrejme nemôžu byť predmetom kompromisov, pokiaľ ide o TTIP, to je absolútne neschodná cesta. No a na záver, zdá sa, vychádzajú z pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme si veľmi pozorne preštudovali, že mnohé z nich by znamenali dodatočné posunie vplyvov To znamená, že znamenali by značnú záťaž na našich polnospodárov, ako aj potravinársky priemysel. To znamená, že je dôležité to posúdiť veľmi podrobne a je dôležité sa opierať o príslušný článok zmluvy. Ďakujem pekne za pozornosť, pán predseda, ďakujem pekne aj spravodajcom. Ďakujem pekne za prospešné komentáre, aj za to, že ste nám poskytli zaujímavé informácie. Myslím si, že teraz môžeme ukončiť. To zasadnutie dáme slovo ešte raz našej spravodajkne, ako aj pánovi môj. Takže pani Zomer, máte slovo. Ja, Dank. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne všetkým zúčastneným, ktorí sa vyjadrili v rámci rozpravy. Je dôležité a viacejkrát sa to opakovalo, že Európa si uklonovanie. klonovanie. A je to tak, že v Európskej únii v zásade nemáme žiadne pravidlá pre a preto sa zapodievame touto témou. Áno, vlastne už roky sa zapodievame témou klonovania a zatiaľ sme sa nevedeli zhodnúť na žiadnych pravidlách. Teraz je to už ale naliehavé a odzrkadľuje to aj diskusia, ktorá tu prebehla, že vlastne vôbec nevieme, čo sa už nachádza na európskom trhu a ja som toho názoru, že spätne to nebude možné, E, preskúmať. To všetko poukazuje na to, že musíme mať nevyhnutne pravidlá a som za prísne pravidlá. Preto spoločne s ostatnými kolegami som navrhla, aby tu boli zahrnuté aj športové zvieratá, nesmieme tu mať žiadne výnimky a pokiaľ je to úvahu, aby tam boli pokryté aj domáce zvieratá, teda spoločenské zvieratá, ako je to po anglicky pets alebo companion animals. Áno, to sa mi páči, ale nespadá to nevyhnutne do tohoto návrhu nariadenia, na ktorom pracujeme. Ale malo by to možné niekde doplniť, do úvodnej ustanovy nie je možné, že v budúcnosti, ak máte nejakého jazvečíka, že ten sa bude jednoducho ďalej klonovať, aby si nemusel zvykať na nového psa. Pokiaľ ide o spätné vystupovanie, to je väčšiný predmet diskusie, isté to nie je jednoduché. Som si istá, že to ale nie, nie, nie je nemožné. Totižto tieto diskusie sme mali už pred mnohými rokmi, pokiaľ išlo o geneticky e, modifikované organizmy. A tam jednoducho tiež takto to riešime s tretími štátmi, pokiaľ ide o GMO, produkty obsahujúce GMO pochádza z tretích štátov a tam teda spätná vystupovateľnosť funguje. Takže prečo práve pri klónoch by to nemalo fungovať? Myslím si, že na to v zásade nepotrebujem mať žiadne zákazy dovozu pre všetky živočišné výrobky zo štátov, kde sa vykonáva klonovanie. Ja si myslím, že musí tu existovať takáto možnosť. No a tá otázka až do ktorej generácie, to je skutočne správne totiž to budeme sa musieť nad tým zamýšľať. Pozývam komisiu, aby sa nad tým zamýšľala. Som si istá, že Rada ministrov sa nad tým bude tiež zamýšľať. To znamená, že neskôr budeme sa musieť spoločne nad tým zamýšľať, aj keď ja osobne vychádzam z toho, že potom v praxi táto otázka nevystane, lebo takéto výrobky sa nebudú nachádzať na trhu. Pokiaľ ide o GMO, tam sme to vlastne už zažili tiež, tam boli veľké povinnosti označovania, pokiaľ ide o GMO potraviny, ako je krmivá, a GMO potraviny sa nenachádzajú v potravinách Európskej únie. Takže ja si tu nerobím žiadne veľké starosti. Myslím si, že ako parlament mm, to tam môžeme nechať. To sa týka aj tých potomkov. Takže, ako som už povedala, komisia, rada ministrov určite sú si vedomí toho, čo si želá väčšina tejto inštitúcie a iste sa zapodievajú touto témou. No ja som nielen pozorne počúvala, ale spravila som si aj mnohé poznámky, pokiaľ je vaše príspevky. Prejdem si to s kolegyňou Juliou Moj, sme stanovili ďalší časový plán, aby sme sa zhodli na tom, ako budeme pokračovať v našej línii a potom budeme hlasovanie 17. júna, ak si správne spomínam, to bude hlasovanie na výbore. A to bolo všetko odo mňa. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Na záver by som chcel ešte pripomenúť, čo bolo, o čom sa práve hovorili. Hlasovanie na spoločnom výbore bude 17. júna o 15. Budeme hlasovať spoločne a budeme sa riadiť článkom 55. Myslím si, že nemáme žiadne ďalšie body v našom programe a tým pádom by sme mohli ukončiť naše spoločné sadnutie. Ďakujem pekne pánovi Sekerskému ako aj členom obidvoch výborov za plodnú diskusiu. Ďakujem pekne a potom sa stretneme 15. júna.